budú pokladané za schválené. Dámy a páni, všetky tieto mená nájdete vo svojich materiáloch po podpísení právnych aktov prijatých v, v priamom legislatívnom postupe. Chcem vás ďalej informovať, že v, stredy ja, v stredu ja a predseda rady podpíšeme 9 aktov, ktoré boli prijaté v rámci riadného legislatívneho postupu v súlade s článkom 74. Názvy týchto uh, právnych aktov sú prístupné a, a tiež budú v zápisnici z tejto schôdze toľko informácie. A teraz už pristupujeme k zmenám e, v programe tohto týždňa. Pokiaľ ide o pondelok, sme, nedostali sme žiadne pripomienky